že um, pri tvorbe legislatívy je, roz, je treba rozbehnúť legislatívne kroky čo najskôr, pretože treba túto, túto vec uzavrieť tak, aby bola mm, uspokojivá pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci teraz pani Papadopolu na jednu minútu.